Um, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt den ersten... Bolo mi povedané, že o prvom bode nemôžeme hovoriť bez komisie, avšak jej zastupcovia práve prišli. Potrebujem teda aj pani spravodajkyňu k tomu. K prvému bodu, ktorý bude predmetom hlasovania, pochopil som to tak, že spravodajkyňa si žiada slovo. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, voilà. Donc, il faut donner la parole à Monsieur <laughs> Depré. Gut. Ok, und dann bin ich hier äh, nicht korrekt informiert worden. Herr Depré, bitte. Takže pán Depré, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bol to presun, ktorý bol e, žiadaný e, pre e, Európsky fond globálnych úprav v rámci kapitoly technickej podpory, ale my sme schválili už správu, ktorá vlastne takýto prevod zavádza. A pred týmto transferom boli stanovené aj časové lehoty a to je 28. a nemá zmysel o tom hlasovať. A predtým, než budem prezentovať moju správu, chcel by som vedieť, a možno komisia by nám vedela poskytnúť informáciu, ako pokračuje preskúmavanie e, ostatných rokov a aké sú lekcie, ktoré sme sa z nich naučili. Takže chcel by som týmto privítať aj komisiu. Takže ako som hovoril, pán predseda, predtým, než zhrniem moju e, správu o EGF, Chcel by som e, vedieť názor komisie, čo sa týka predchádzajúcich období. Takže by som si rád vypočul e, správu e, komisie. Ale som prekvapený, že vidím, že že sú vytýčené technické stretnutia k rozpočtu na rok 2015 vzhľadom e, na to, že tieto stretnutie budú, stretnutia budú e, uskutočnené až v roku 2016. Myslím si, že nemôžeme hlasovať e, o presune predtým, než schválime rozhodnutie, ktoré ho schváluje a to sa zakladá na odhade, e, ktoré prichádzajú e, od komisie e, na koncom mája. A mali by sme hovoriť o platobných rozpočtových prospechov na rok 2016, ktoré sú začlenené do rozpočtu na rok 2015 a nemali by sme to odkladať naozaj až do septembra, kedy táto správa bude zverejnená. Mali by sme o tom hovoriť čo najskôr. Um, ja. Ďakujem, pán Dupré. A tieto otázky a pripomienky boli adresované komisii. Kom- chce komisia? Je komisia v pozícii odpovedať a reagovať? Yes, sorry, I apologize for the delay. With... Prepačte, E, že sme prišli neskôr, my sme mysleli, že máte schôdzu za tými dverami a my sme čakali vonku. Pán Depre, môžem potvrdiť, že my vám poskytneme správu, tak ako ste požadovali a pokiaľ ide o tieto schôdze, my sme dali, boli toho názoru, že by mali byť určité aktivity, ale môž, dám slovo kolegovi, ktorý vás môže informovať lepšie. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pokiaľ ide o prípravu tých e, schôdzí, vidíme, že tam budú účastníci z jednotlivých členských štátov a je potrebné pripravovať ich dopredu. Aj tam, kde sa budú zadávať určité zákazky, je treba pripraviť výberové konanie a špecifikácie, preto si to treba pripraviť dopredu, aby sme si to mohli naplánovať a jednotlivé aktivity a ja môžem týmto potvrdiť, že zo strany komisie nie sú voči tomu námietky, aby ten transfer bol prevedený pri, počas hlasovania o tejto správe, čiže ten istý dátum či deň. Pán Depre, ďakujem pekne. Pán predseda, Takže ja by som navrhol, aby sme sa venovali tejto otázke na budúcej schôdzi nášho výboru. To potom už pôjde veľmi rýchlo a tam už nebudú žiadne problémy. Ďakujem pekne. To sme si teda, sú nejaké pripomienky zo strany členov výboru. Zdá sa, že tomu tak nie je. Teraz máme projem, problém, že musíme čakať na pani Holmajerovu. Neviem, či už je na ceste. No. Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier eintritt. Takže keďže nevieme presne, kedy príde pani Hohlmeier, tak e, to hlasovanie, ktoré sa týka transferov, other sections a e, pre politiku pre budovy, to odložíme dovtedy, kým nepríde pani Holmajer sem a my budeme pokračovať teda bodom číslo 6. To sa týka návrhu zmieneného vlastne rozpočtu číslo 3, takže dám slovo teda spravodajkyni pani Jadia Zabal. Ďakujem pekne, pán predseda. No už, už nemám veľmi veľa, čo vám povedať, pokiaľ ide o um, opravný rozpočet číslo 3. O, mohla by som hneď aj pokryť štvorku, ak e, môžem. E, v podstate tieto dve síce, e, tieto dva nie, návrhy nie sú um, prepojené, ale ich návrhy boli predložené naraz. Čiže pokiaľ ide o trojku, to by bolo 5. júna a potom by to mohlo byť prijaté 23. na výbore a parlament by to mohol schváliť na plenárke v júli. To je plán. A rovnaký kalendár by sme mali potom mať pre štvorku, pre návrh rozpočtu, tak aby sme v júli mali tie 102 spozonené rozpočty schválené v júli eh, parlamentom. Toto sú moje informácie. Eh, ja, pokiaľ viem, tak rada pracovala dosť efektívne a rýchlo na tomto schválili aj príslušné návrhy, návrhy komisie, nepozmenili ani pozíciu komisie a preto keď sa nič nestane medzi tým, tak mali by sme mať možnosť oba tieto návrhy e, rýchlo schválené. Trojka sa týka prebytku z minulého roku a štvorka sa týka Fondu Solidarity e, pokiaľ ide o otázku fondu na prispôsobenie sa globalizácii, o ktorej práve teraz hovorím kolega. Myslím si, že aspoň raz by sme mohli cez niečo rýchlo prejsť, bez toho, aby sme mali priveľa filozofických debat s radou. Predseda, ďakujem pekne. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nevidím, že by e, sa nikto hlásil. Prišla pani Holmajer už je medzi nami, takže keď e, sa si vydýchneš, tak potom môžeš sa venovať bodom 12.13. No áno, tak no, trošku sa nadýchnem ešte. Ďakujem pekne, takže ja by som ešte trošku sa venovala transferom. Jeden, jedna vec, alebo jeden transfer je e, transfer z e, auditor, dvora auditorov. To je na prepracovanie IT zariadení a to je 580 tisíc aby uh ak, ak by, to, to by takéto niečo by sa vlastne potom už nemalo diať v budúcnosti, lebo že mala to byť taká technológia, ktorá je e, z, moderná a potrebná, pretože sú to údaje, ktoré sú citlivé a je treba, aby boli zabezpečené bezpečne, takže my, keď chceme požadovať eh, iných inštitúcií a našich podnikov, aby mali príslušné štruktúru, infraštruktúru e, infokomunikačných technológií, tak e, to má máme aj, musíme to mať aj pre seba, takže toto je e, pre dvor auditorov a toto sa musí presunúť. Potom, pokiaľ ide o kapitola 21, tam tiež teda ide o pre spracovanie údajov, to je um, 600 80. tisíc, potom ďalší transfer, výbor regionov. Výbor regionov v budúcnosti bude čiastočne využívať aj naše budovy a preto musel vlastne podiel svoj, E, zaplatiť za bezpečnosť, teda ten svoj podiel pri využívaní budov. A tu tiež budeme potrebovať 830 e, tisíc eur a tretí transfer sa tiež týka výboru regionov. To podobný bod sme už mali aj v prípade výboru hospodárskeho sociálneho výboru. Ide o 15 e, tisíc, to sú na zvýšené náklady, ktoré vznikli v, pre zariadenie, pre predškolské zariadenie pre deti. A teraz to bude 215 tisíc eur, ktoré budeme musieť presunúť a to zodpovedá potom vlastne nákladom za predškolské zariadenia, ktoré komisia e, zaplatí. Takže toto sú všetky tieto tri transfery, ktoré môžeme odporiť predseda. Ďakujem. Sú nejaké námietky voči týmto trom rozhodnutiam? Môžeme o tom hlasovať naraz na jedným hlasovaním? Nedá sa to tak? Pýta sa predseda. Nemá nikto proti tomu, takže e, mne bolo povedané, že môžeme to robiť, podľa protokolu to musíme hlasovať elektronicky tak vás požiadam o elektronické hlasovanie a pre tých, ktorí teraz sú, sú, sú sú za tieto transfery. Pripočítam aj Izabelu. Hlasoval každý? Zdá sa, že je tomu tak, tak ukončíme hlasovanie. Čiže jeden sa zdržal a jeden bol proti a je to prijaté. Takže pán tu už tu je. Aha, zabudol som ešte na politiku pre budovy. Pán predseda, môžeme aj dnes veľmi rýchlo prejsť. Um, ehm, e, tomu súviselo aj s projektom EU Líza. Myslím, že ja by som možno pre budúcnosť to trošku pozmenila. E, je tiež spravodajca, ktorým sme sa ešte neskontaktovali, ale ten prehľad komisie je pomerne dosť e, neprehľadný, pretože celkovo ide o štyri budovy, teda tri sú nové a jedna, to je stará budova, ktorá je kompletne zrekonštruovaná. A však e, je tu ešte jedna otázka, ktorá súvisí s personálom na kvadratné na štvorcový meter a keď budeme o tom hlasovať 8., tak e, malo tu byť pripravené stanovisko deňového spravodajcu a vlastne mali by sme to do 8. stihnúť. E, e, čiže bo teraz môžeme sa do, dohodnúť, ale môže sa stať, že do 8. niektoré veci nám neprejdú. Takže teraz by som dala do rúk túto otázku predsedovi, že čo si myslí, ako to bude lepšie, keď to budeme riešiť. Predseda, no ja celkom presne neviem. Eh, ale hlási sa eh, pán Tarant. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja absolútne súhlasím s tým, čo povedala práve spravodajkynia aj čo navrhla, ale musím aj možno informovať prípadne aj ju o tom, že dosť často máme tento problém, že parlament má dve sídla, jedno v Bruseli, jedno v Štrasburgu. A táto e- agentúra EU LISA tá má dve sídla. Jedno v Štrasburgu a ten, to druhé v Taline. A dovolte, aby som vás informovala, že keď ja si kúpim krabičku Malboriek v Štrasburgu a stojí 7 eur tam, v Taline ju získam za 3,50. Čiže mali by sme e, za do úvahy, že keď sa buduje nová nová budova v Štrasburgu, a keď sa dá postaviť v inom centre za 50% ceny, mali by sme to zvážiť. Kde? Čiže ja vidím problém, ktorí pracujú v Štrasburgu za neeurópskych e, podmienok. Samozrejme, ja to chápem, ale na druhej strane musíme veľmi dôkladne preskúmať, čo robíme, keď máme takúto agentúru. Ja nikoho neobvinujem za takéto rozhodnutie, ale táto agentúra je rozdelená do dvoch sídel. Toto je všetko, čo som chcel k tomuto dodať. Ja, das kann jetzt eine längere Diskussion predseda už e, bolo by lepšie, keby sme nemali veľmi dlhú diskusiu v tejto chvíli. Ja, mo, pani Holmajer hovorí, ja môžem súhlasiť e, s pánom Tarandom, avšak e, sú to členské štáty, ktoré sú zodpovedné za udelovanie sídiel našim európskym agentúram a tu parlament sa môže len prizerať. Takže ten pôvodné, my sme chceli, aby to bolo v Estonsku, ale to pôvodné sídlo bolo vo Francúzsku a Francúzsko sa či tomu postavilo, aby sa to úplne premiestilo do Estonska. Ale my sme si mysleli, že teda Estonsko by bolo, má takisto získať jednu agentúru, a to agentúru EU-LISA. A No ale keďže už bola budova v Štrasburgu, tak napokon došlo k rozhodnutiu, že budú mať dve sídla a tým pádom aj infraštruktúra IT by nemala vytvárať veľký problém a že kolega tá vie, že parlament e, bol proti, ale jedine, čo môžeme my robiť z hľadiska sídiel a agentúr, môžeme to len potvrdzovať, ale keď e, my môželi sme o to nejakým spôsobom e, diskutovať či rokovať, čo sme nechceli, tak sme to, na to prispú, pristúpili a už e, vlastne je to takto rozhodnuté a s tým sa už nedá nič robiť. So, um, wir haben jetzt eine, ähm, eine prozedurale Frage. Predseda, takže teraz tu máme takú otázku procedurálneho charakteru, čiže pre, pani Holmajer, ja by som navrhla, aby sme najprv napísali stanovisko, kde by sme presne uviedli e, pripomienku pána Taranda a do 8. prijali to konečné rozhodnutie. Ehm, myslím, že vidím, že ja sa môžem stretnúť s pánom Tarantom, s vašim kolegom a dáme dokopy naše názory, keď už eh, tak, aby sme ten posledný datum eh, stihli. Predseda, dobre, ja som eh, nezabudol, ja som bol informovaný o tom, že už sme raz pred, predlžovali termín, ale mus, sú, pravidla sú prísne a bolo nám povedané, že musíme dnes hlasovať. Prosím ťa, nechaj ma dohovoriť. Sekretariat ma informoval, že ak nebude vo výbore žiaden voči tomu odpor či námietka a komisia tiež nebude si deň narokovať, potom budeme môcť hlasovať o tom alebo 8. Ale keď, keď by sme tu chceli nejako špekulovať, tak nám vypršia akože tá naša už predložená e, lehota a musíme o tom rozhodnúť dnes. Oui, uh, monsieur le président, uh, le, le côté sérieux de la question. Nuž, pán predseda, pán Tarant, Pán Tarant naniesol dosť e, vážnu otázku a ja by som e, chcel sa ešte spýtať komisie, čiže ES, e, teda ten systém, ktorý je ten mm, informačný systém. Jedna časť je v Štrasburgu a druhá časť jeho je kde? V Rakúsku, ak sa, ne, ak sa nemýlim. E, čiže tu platí rovnaká logika, je to zhruba to isté, pretože e, nie je to také jednoduché, tak ako e, to, sa to tak, len tak povie. Čiže ja sa pýtam v komisii, že či toto je logika, ktorá je vlastne sa tu uplatňuje tu, alebo tá istá metóda. A druhá vec je, že ja nesúhlasím s pánom Taradom, pretože keby sme uplatňovali jeho logiku, tak úplne všetko by malo byť v Rige a mali by sme aj my tam byť, aj všetky budú by nemali tam byť a mali by sme my platení polovičné platy, a respektíve také, aké sú platené v Ríge. Teraz pani Hölmajer, ja to teda vysvetlím, to, čo povedal pán D, preto sa týka Rakúska, ale to je server, ktorý sám o sebe to je vlastne akoby odrazový alebo paralelný server, ktorý vlastne je v Rakúsku, naozaj nie je v Štrasburgu, ale slúži len čisto akoby bezpečnostným dôvodom a pokiaľ ide o Francúzsko eh, a Estonsko, v tom musím povedať, že jednoducho Francúzsko nechcelo sa tejto agentúry vzdať, agentúru dostalo Estonsko a tak sa urobil tento kompromis. No a my teraz musíme s týmto kompromisom žiť, lebo nedá sa už eh, to nejako zmeniť. A ja by som chcela ešte týmto e, predpisom povedať, že keď dnes sa rozhodneme, že e, príjmeme stanovisko, tak potom budeme, ju, potom budeme môcť e, mať tak predseda, dobre, tak už nebudeme vstupovať do ďalšej diskusie alebo rozširovať tú diskusiu. Je teda proti je niekto proti návrhu pani Holmajera, aby sme rozhodli 8.6. Vidím, že je voči tomu nejaký, nejaká namietka zo strany komisie? Pýtam sa komisie, nie pána Depreho. Kommission bereit sich. Bitte Just, uh, Mr. Chair, to, uh, to Pán predseda, aby sme vyjadrili, že je tu ponuka, ktorá je časovo obmedzená, čiže je tu určitá prvka dodržiavať e, zmluvné podmienky. Z našej strany, e, zo strany komisie, my sme vždy otvorení a pripravení odpovedať na konkrétne otázky ja by som chcel uprieť našu pozornosť aj na praktické otázky, ktoré súvisia s takýmto oneskorením. Čiže keby výbor mohol trošku e, vysvetliť e, tú prežuže favorable. A my môžeme odpovedať zo strany komisie na všetky otázky v písomnej podobe. To by možno, že mohla byť e, možnosť. Sehr Vorschlag. To bol veľmi zaujímavý návrh, takže dávam slovo ešte spravodajkyni. Teraz by som už musela povedať, áno, ešte skôr, než poznajú kolegovia obsah. A potom sú tu ešte aj otázky, ktoré nerobia šťastnými e, tieňových spravodajcov, ale v zásade môžem povedať, že máme pozitívny postoj. To chcem povedať pánovi riaditeľovi my nechceme projekt blokovať, ale jednoducho sú, je tu niekoľko otázok, na ktoré nemáme odpovede, napríklad náklady na IT a podobne. A zatiaľ, e, alebo ja neviem, náklady na architektu a podobne. Čiže nedostávam konkrétne odpovede na konkrétne otázky a ja by som chcela ich poznať, aby som vedela, či tento projekt je finančne zodpovedne pripravený. Takže mám takýto návrh na postoj, e, postoj spravodajkyne je odôvodnený, tieňovi ho zdieľajú a ja si myslím, že parlament má dostať informácie, keď o ne žiada a potom rozhodnúť. Takže môj návrh je počkať do 8.6. s rozhodnutím a tento bod odro- odročiť. Súhlasí výbor s týmto návrhom? Nevidím odpor, takže to tak spravíme. A tým sme skončili e, časť hlasovania s veľmi nízkym počtom hlasovaní. Mes chers collègues, je vous demande pardon, j'ai dû me rendre à une réunion. Milí kolegovia, ospravedlňujem sa, musel som odísť na schôdzu, ktorú zvolal predseda parlamentu. A išlo o, o smerovanie a závery trialógu o Európskom fonde pre strategické investície. Takže preto som prišiel pozde. Ďakujem, že ste miesto mňa kolega prevzali predsedníctvo a že ste tak výborne zvládli hlasovanie. Hlasovanie sme teraz ukončili a môžeme prejsť k správe číslo 14. Nie, tu ste už prebrali. Takže vlastne Opravný rozpočet číslo 3 ste prebrali, 4 tiež. Takže ste boli pri bode 9, návrh opravného rozpočtu číslo 5 k všeobecnému rozpočtu a dávam slovo pani Gardia Zabal Rubial. Ja by som bola radšej, keby komisia predložila návrh opravného rozpočtu. Takže dávam slovo komisii, hovorí predseda. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj dnes tu máme niekoľko opravných rozpočtov a vítam možnosť, že môžem uviesť tento, ktorý sa týka Európskej agentúry pre migráciu. 13. mája komisia prijala aj návrh opravného rozpočtu pri rokovaní o tomto bode kde sa hovorí o výraznom posilnení rozpočtových riadkov, tak aby sa posilnili možnosti agentúry v zmysle záverov mimoriadného zasadnutia rada a uznesenia a parlamentu z 29. apríla. Ide o to, aby sa posilnili spoločné operácie Triton a Poseidon, ktoré realizuje Taliansko, Grécko pomocou prostriedkov poskytnutých inými členskými štátmi, ktoré cez Frontex spolufinancuje rozpočet EÚ. Po druhé, zvýšená emergentná pomoc pre členské štáty vo frontovej línii plne financovaná z európskeho rozpočtu, napríklad aktivity prvého príjmu, ako sú identifikácia, stotožnenie osoby, prvá zdravotná pomoc a podobne a podobne. Po tretie, zriadenie nového programu presídlovania účent utečenc, utečencov, ktorí sa ocitli alebo zrozkotali v krajinách, potom riešenie problému nezákonných imigrantov, a regionálne programy rozvoja pre roh Afriky a severné pobrežie Afriky. Ide o 81 miliónov zaviazaných prostriedkov, avšak komisia navrhuje využiť aj pričlenené príjmy, ktoré sme získali z minulých programov v súvislosti s zavretím starých programov v rámci Fondu pre hranice Takže tu sme v tomto návrhu rozpočtu 5 žiadali 75,8 milióna eur. Celkové platby, ktoré potrebujeme v roku 2015 na realizáciu opatrení predstav 76,6 milióna. Potom sme identifikovali ďalšie e, zdroje k dispozícii a, ich, a presuny, ktoré nám umožnia naplniť naše požiadavky a platobné rozpočtové prostriedky z programu Galileo na rok 2015 sa nebudú plne čerpať v dôsledku meškania obstarávania tretieho, e, tretieho balíka zaobstarávania pre Galilea. Takže toto má byť v druhej polovici roku 2016 a to znamená, že sa uvoľnia dostatočné platobné prostriedky v roku 2015 na posilnenie migrácie a E, takto by sme mohli postupovať. To znamená, že tento rozpočtový návrh je vlastne neutrálny z hľadiska rozpočtových prostriedkov. Taktiež sme navrhli posilnenie pracovníkov v decentralizovaných agentúrach. Pani Holmajrej, prepačte, odišla a zvýšenie v e, počtu miest v pláne zriadovania. 23 ďalších pracovníkov na dočasných pracovníkov z Frontexu, 16 E a štyria pre EASO, to je pre Azylový úrad EÚ a tri miesta pre Europol. Chcela by som túto prezentáciu ukončiť tým, že zdôrazním, ako veľmi sa domnievame, že tá, posilnenie tohto rozpočtu by bolo pozitívnym signálom pre vonkajší svet. Riešenie migrácie je top priorita, urgentná priorita EÚ. Rada to pochopila a prvotná reakcia na tento návrh bola mimoriadne pozitívna Takže by to bol veľmi pozitívny signál, keby aj parlament rovnako podporil tento návrh opravného rozpočtu, aby sme mohli tieto platby a záväzky čo najskôr naplniť. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo pani Gardia za balrubial. Ďakujem, pán predseda. Pani Kariňo skončila pri bode, kde by som sa chcela, kde by som ja chcela pokračovať. Áno, je veľmi dôležité, aby sme mali takýto opravný rozpočet a mali dosť prostriedkov na riešenie problému, ktorým sa stretávame v stredozemi posledné mesiace, tak aby sme sa pohli vpred a mali aj reálne lehoty na to, aby sme mohli zabezpečiť už predložení rozpočtu na zasadnutie v júli. Mám zatiaľ návrh stanoviska, ktorý budem prezentovať a tento má dve časti. Jedna vec je Galileo. Ak Galileo nepotrebuje tieto prostriedky v dôsledku zdržania, meškania, tak tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii na rok 2015, sa využijú za predpokladu, že sa zabezpečí, že keď budú tieto prostriedky chýbať, tak sa poskytnú vtedy, keď budú potrebné. A po druhé, je to samozrejme pravda, že tu máme opravný rozpočet, aby sme mohli posilniť napríklad Frontex, a aj naši kolegovia pracujú na tomto návrhu, ani nie tak z hľadiska rozpočtovej metodiky, ako z hľadiska obsahu. A závisíme práve na tomto hodnotení kolegov z LIBE, aby sme vedeli, či to stačí alebo nestačí. A preto musíme povedať, že to, čo sa tu teraz navrhuje, je v poriadku ale je možné, že neskôr sa ukáže skutočná potreba. Je to naozaj len taký prvý návrh, ktorý tu máme pred sebou, aby mohli tieto lehoty fungovať, bežať, aby sme sa postarali o to, že v júli plénum dokáže schváliť tento návrh. Lehota pre e, podávanie návrhov totiž beží a môže sa stať, že kolegovia z Libe budú mať tiež niekoľko návrhov. Keď schválime tento rozpočet v júli s opravným rozpočtom 2 a 3, tak už by to bolo fajn, takže by sme potom mohli e, mať takmer čisté čísla a pristať to k rokovaniam v roku 2016. Si. Mohli by sme sa viac zamerať na budúcnosť, pán Depre. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem komisii za prezentáciu a chcem povedať, že úplne súhlasím s tým, aby sme považovali za túto, túto záležitosť za naliehavú. Ide totiž naozaj o závažný problém. Azylová migračná politika, to je úplne jasné. Mám niekoľko otázok na komisiu. Poprvé, pokiaľ ide o Frontex, hovorí sa o 26,8 milióna navyše a hovoríte, že strojnásobujete túto čiastku. Keď sme hovorili o operácii Triton, tak sa povedalo, že len tretina finančných prostriedkov sa vyčerpala na operáciu Mare Nostrum. 9 miliónov mesačne to stalo, 3, 3 milióny mesačne to, na to dávate. Potom je tu ešte 7 mesiacov, takže 6 alebo 7 miliónov na mesiac, to je 42 miliónov. Alebo to zle počítam. Moja otázka znie, že či na akom základe ste vypočítali že to je trojna, strojnásobnenie časti na Frontex, čiastky na Frontex a prostriedky pridelené na Triton. A potom tu ešte máme Poseidon. Mare Nostrum to bol len Triton. Takže ja v týchto 26,8 milióna nevidím strojnásobenie rozpočtu, alebo niečo je v tých informáciách, čo máme, nesprávne. Po druhé, súhlasím s posilnením to sú proste otázky, ktoré kladiem. To nie je kritika, aby to bolo jasné, pretože ja chápem, že je, musíme urobiť niečo v tej, tomto odvetvi, ktoré je stále strategickejšie. Musíme posilniť náklady na zamestnancov EASu, Europolu a Frontexu. To je 24 miest. Chcem sa spýtať, vzhľadom na to, že treba každý rok znížiť počet zamestnancov, a globalizujú sa agentúry. Čo to znamená? Alebo je to mimo, alebo je to v tej čiastke započítané, alebo ako budete postupovať? Keďže vidíme aj tu ďalšie výdavky, a ak sú tu ďalšie výdavky, tak to nesúvisí len s rozvojom. To je moja druhá otázka. Ako zlúčite tieto dve veci? A potom jedna informačná otázka. Uvádzate štyri ďalšie dodatočné miesta v EASu, podporná kancelária pre azylovú oblasť alebo v azylovej oblasti. Hovorí, že tu máme právny základ. Hovoríte štyri miesta navyše pre e, zničenie siete prevádzačov, ale EASO predsa nerieši prevádzačov. Takže to boli tri otázky, pán predseda, ktoré mám. To nie je kritika. Ja som pochopil, že tá tretia bola skôr pripomienka, hovorí predseda. Nie, je to otázka. Pani Holmajerová? V, v, vo výbore Libe sme už prešli prvým kolom tohto zásade chcem povedať, že vítame vôbec, že sa niečo deje, že máme krok vpred v spoločnom európskom azylovom systéme. Dochádza k zvýšeniu financovania. Hovoríme tu o pomoci najviac dotknutým štátom. Potom pracujeme na, smer, e, na systéme presidlovania, ale musím veľmi jasne povedať, že masívny krok v Európskej únii pri pomoci Severnej Afriky pri budovaní vlastného azylového systému alebo vlastného funkčného hraničného systému podľa mňa vyzerá inak. Štyri ďalšie miesta na to, aby sme celej Severnej Afrike pomohli, tak je to skutočne taký závažný krok, ktorý odstraší každého pašeráka ľudí. Štyria ďalší pracovníci pre Severnú Afriku znamená veľký skok v oblasti Severnej Afriky a naozaj sa dostaneme oveľa ďalej. Tak sa chcem spýtať e, komisie, či to patrí pod pod maskovanie a zavádzanie, lebo na budúci rok, keď budeme znižovať stavy, sa tieto štyri miesta samozrejme vyškrtnú v rámci redeployment pool, alebo sa dajú tieto štyri miesta na e, bokom, alebo na budúci rok sa spravia zásadné kroky. V Europole hovoríme o troch ďalších e, miestach, pre celosvetovo organizovaný zločin, boj proti teroristom a pašerákom ľudí, to je tiež veľmi odstrašujúce. Všetci sa hneď z toho e, zbláznia a budú sa snažiť zmeniť svoje pôsobisko, pretože tí traja ďalší ľudia znamenajú pre nich veľkú hrozbu. Teraz som len sarkastická pri týchto číslach, Viem, že sa pôvodne malo pre Europol navrhnúť len jedno miesto. A chcem sa teda spýtať, či vážne Európska komisia myslí vážne tieto oznámenia vzhľadom na tú krízovú situáciu, ktorú máme, alebo či chceme naozaj pokračovať v činnosti týmito maličkými krôčikmi, pretože mi nezostáva nič iné ako sarkazmus. Europol má minus 8 od roku 2011, ale sme vytvorili aspoň dve nové centra, takže máme techniku tam, ale nie personál, tak sme im pomohli alebo nevieme, ako by sme dodali pracovníkov k technike. Pri EASE e to nie je oveľa iné. Takže sa musím naozaj vážne pýtať, či naozaj chceme v týchto oblastiach, to je otázka na komisiu, robiť také presuny, aby sme zabezpečili to, čo je potrebné, napríklad pri EASE, e, pri Frontexe a platí to čiastočne aj pre Europol, že sa spravia určité presuny a potom je to aj otázka, či je komisia pripravená potom, keď si v novom rozpočte E, chce e, riešiť svoju personálnu otázku, tak sa chcem spýtať, či je komisia pripravená na presuny a urobiť väčší krok v tých oblastiach, kde nie je taká veľká potreba a presunúť pracovníkov, pracovné miesta tam, kde si ich riešenie krízy vyžaduje. Ďakujem veľmi pekne pani Holmajerová. tým, že sa zaoberáme určitými témami, samozrejme vystavujeme sa e, kritike, ktorá samozrejme môže znižovať e, kredibilitu. Myslím si, že ale treba zdroje, aby sme niečo e, urobili, pretože ináč dávame do rúk prostriedky tým, ktorí spochybňujú existenciu Európy. Ďakujem veľmi pekne, Monika. Myslím si, že toto je otázka na generálny sekretariát. Vypočuli sme si, čo eh, hovoril eh, podpredseda. A teraz vyvstáva eh, otázka, do akej miery musíme byť informovaní. A samozrejme je tu plán znížiť personálne náklady o 5 a o detaily k tomuto rozhodnutiu by som vás teraz chcela požiadať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Sú tu nejaké otázky na komisiu s radou poslancov. Ja mám ešte jednu a ešte dávam slovo pani Alimo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za informáciu komisii, ktorú nám poskytli. Myslíme si, že tento dokument prichádza včas, predovšetkým, eh, keď vidíme, aký silný je imigračný tlak a ktorý sa uskutočňuje predovšetkým na európskej južné hranice. Nie je mi však jasné, akým spôsobom eh, externé krajiny budú definované. Tie krajiny, ktorí sú pozdĺž vonkajších hraníc Európskej únie a akým spôsobom eh, budú tieto peniaze distribuované do týchto krajín. Eh, keď hovoríme o imigračných procesoch v kontextoch výnimiek, položili sme otázku o agentúrach, ktoré si kladú za cieľ obhajovať základné ľudské práva. Konkrétne o kritériách, na základe ktorých budú tieto prostriedky distribuované a alokované. Súhlasíme s tým, že väčšiu podporu finančnú tieto krajiny potrebujú, avšak potrebujeme podrobnejšiu analýzu o tomto financovaní, ktoré v budúcnosti dostupné bude. Takže ktoré členské štáty e, pozdĺž externej hranice Európskej únie budú podporené, respektíve ktoré členské štáty Európskej únie, e, ktoré majú prihraničnú oblasť, budú podporené. Myslím si, že budeme veľmi príjemne prekvapení keď nám komisia odprezentuje návrh rozpočtu na rok 2016. E, ja mám tiež otázku na komisiu. Týka sa Frontexu. A Frontex má e, e, sídlo vo Varšavi, avšak nie je tu podpísaná zmluva o sídle s Polskou republikou. Pani Kalíňo? Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto otázky, hovorí zástupkynia komisie. E, nepochybne sme pripravení zaslať podrobnejšie odpovede písomne na tie otázky, e, s ktorými sme nie sme schopní vysporiadať e, dnes. Eh, o tom, ako budú prostriedky distribuované, nemám detálnejšie informácie. To je k otázke pána Aliho a túto informáciu vám zašlem. Začneme otázkou pána Depre. Navrhli sme navýšiť rozpočet Frontexu o 27 miliónov a to s cieľom eh, zvýšiť prostriedky určené na operáciu Triton a Poseidon to znamená, že dozorovaná oblasť e, bude oveľa širšia ako pred projektom Mare Nostrum. E, to samozrejme ešte nepokrýva celú, e, celý rozsah aktivít na rok 2015, naopak je v tom zahrnuté aj obdobie roku 2016. Zašleme vám detálnejšiu informáciu, ale musíme povedať a mať na pamäti, že rok 2015 je iba jednou súčasťou celého príbehu a 2016 vlastne tento príbeh doplňa čo sa týka ďalšej veci, e, prečítala som si funkcie ASO a myslím si, že tu je veľmi jasné prepojenie s jej funkciami, aby sme e, zabezpečili e, vyrovnané a konzistentnú starostlivosť o vonkajšie hranice Európskej únie. Ja vám však zašlem stanovisko príslušnej agentúry k tomuto. K pripomienke pani Holmajer a pani Gressle Samozrejme aj ja vnímam určitú frustráciu a aj určitú iróniu e, z toho, čo pani Holmajer povedala e, z oči voči tej výzve, e, voči ktorej stojíme. Avšak európsky rozpočet je taký, aký je a snažíme sa byť čo najambicioznejší na základe informácií od odborníkov o tom, čo môžeme dosiahnuť medzi E, momentálnou situáciou a koncom roku 2015, respektíve začiatkom roka 2016. A to samozrejme sa e, týka aj systému, ktorý je nastavený v rámci viacročného finančného rámca. Samozrejme, toto bude odrazené aj v návrhu rozpočtu na rok 2016 a myslím si, že e, tento návrh nebude prekvapením, skôr príjemným čítatím a zajtra to uvidíte veľmi jasne, čo sa e, týka e, návrhov, e, ktoré predkladáme za jednotlivé agentúry. Tie považujeme za agentúry, ktoré budú vyňaté z tohto 5-percentného zníženia, pretože tie idú nad rámec dohodn- dohodnutého 5-percentného znižovania nákladov a musíme byť však veľmi opatrní, pretože niektoré žiadosti, ktoré vychádzajú z niektorých agentúr, nie sú naviazané na e, migráciu. Máme tu agentúru, ktorá žiadala dodatočné prostriedky e, proti e, kybernetickému terorizmu a to ide mimo tejto diskusie. Čo sa týka internej organizácie komisie, pani Georgieva uskutočňuje veľmi E, e, detailnú analýzu finančných tokov a dostupných kapacít v rámci e, komisie. pretože sme zaznamenali v rámci komisie určité nárasty a tie nie nevyhnutne zodpovedali potrebám a v nadchádzajúcich mesiacoch budeme hovoriť predovšetkým o tých záležitostiach, ktoré spravujú žiadosti a samozrejme žiadateľov o azyl. E, to samozrejme budeme hovoriť o tom v nadchádzajúcich mesiacoch. Čiže dodáme detálnejšie informácie a zdôrazňujem tri body. A to je strojnásobnenie e, rozpočtov e, Tritonu a Poseidonu, definovanie toho, aké tieto alokácie budú distribuované a samozrejme doplňujúcu funkciu ASO. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ja sa ospravedlňujem, ale chcela by som sa ešte opýtať e, otázku k novostavenom nasadeniu e, generálneho, e, generálneho sekretariátu, to, čo pani Georgieva robí. Kedy konečne poviete parlamentu, čo sa tam v skutočnosti deje? Iba následná otázka. Ako ste povedali v prípade Europolu a takisto pre ASO znamená to to, že tieto tri posty boli vyňaté e, z tohto 5-percentného krátenia alebo e, sa aj v prípade Frontexu ráta s podobným e, opatrením. Vieme, že sú tu určité hry ktoré by e, mali poukazovať na to, že agentúry vlastne v tomto kráte nie sú obsiahnuté. Avšak e, niektoré pracovné miesta, ktoré sú e, v hre, majú v podstate nulový prínos. A samozrejme to má čo dočinenia so všeobecnou úrovňou platieb. Ja mám podobnú otázku ak som správne pochopil, čo povedala pani Calvino, ak začíname naberať nových pracovníkov pre nové úlohy a tie e, budú mimo rámca, ktorý sa v súčasnosti uskutočňuje a tie nebudú ovplyvnené 5 e, krátením. A to e, vedie k tomu, že tieto opatrenia sa potom rovnakej miere vzťahujú. na Europol ako aj e, Frontex, e, ak najímame nových pracovníkov pre účely boja proti terorizmu a kybernetickému e, terorizmu. To sa mi zdá logický prístup. Ďakujem veľmi pekne a teraz odozdávam pani ešte pán Gaja. be on, I wanted to be on the speaker's list. Vous voulez intervenir Všetky otázky, eh, ktoré natienila eh, pani Holmajer a pán Depre, eh, my ich môžeme ešte posunúť ďalej pre pani generálnu riaditeľku. V zásade sa jedná o to, že e, tento redeployment pool e, musí byť vnímaný e, odlišne. V súčasnosti sme v situácii, kde z rozličných dôvodov máme mladé agentúry, ktoré musia naďalej rásť, rovnako ako rastie ich význam. Máme tu ale aj agentúry, ktorých mandát e, naopak e, rastie, ale ktoré sú už dobre etablované. A, je veľmi dôležité, aby to 5-percentné e, krátenie, ktoré vyplýva z medziinstitucionálnej dohody, boli vyňaté, respektíve aby boli vložené do tohoto tzv redeployment pool. To znamená, že e, budeme e, opätovne presúvať ľudí z jednotlivých e, pracovných miest na iné. Ale samozrejme, touto témou sa musíme veľmi intenzívne zaoberať. A práve samozrejme tá inštitúcia, ktorá je za to zodpovedná, e, je práve Európskej e, komisie. A aj rada sa vyjadrila e, v tom zmysle, že ako sa komisia vysporiada s týmto 5 kránením v rámci svojich agentúr, bude závisieť iba na nej. A to samozrejme odráža súčasnú realitu. Ja samozrejme nechcem oddalovať túto diskusiu, ale by som rád ako spravodajca poukázal na to, že ten príklad, ktorý sme tu eh, uviedli, eh, sa musíme naozaj veľmi dôsledne eh, zaoberať uh, z ohľadu a z pohľadu na jednotlivé rozpočty agentúr. Bien, Madame Calvino, vous allez nous éclairer. Dobre, pani Calvino, mohli by ste teda eh, vysvetliť eh, pokiaľ možno zhrňujúcim spôsobom, o čo sa jedná a potom sa vrátime eh, k téme pracovných miest v agentúrach. Áno, ďakujem veľmi pekne. Iba dva hlavné body k tomu, čo bolo povedané. Áno, pani Gresle, ospravedlňujem sa, že som vám neodpovedala na otázku, ktorá sa vzťahuje ku generálnemu sekretariatu. E, tam nie je ešte e, stanovený konkrétny plán. E, bude a predpokladá sa nová organizácia v rámci nového podpredsedu a v tomto kontexte sa majú poskytovať služby iným podpredsedom, ktorí pod sebou generálny sekretariát nemajú a preto sa ospravedlňujem, ale zabudla som na to odpovedať. Čo sa týka agentúr, 5-percentné znižovanie a a treba povedať, že to bolo inštitúciálne rozhodnutie. Ak by sa parlament a rada zhodla na nejakom inom riešení, e, my by sme sa mu prispôsobili. Avšak e, e, snažili sme sa podporovať e, stretnutie na interinstitucionálnej báze k agentúram, ale nepodarilo sa nám to a máme vytýčené nové stretnutie v júli. E, vždy, keď sme o ne žiadali, tak bolo odložené, takže e, nejde o nezáujem. Naozaj v tomto prípade potrebujeme holistický prístup a potrebujeme postupovať od prípadu k prípadu povediac toto, musím e, povedať, že práve toto je ten prístup, ktorý e, nasledujeme a snažíme sa stanoviť priority pre jednotlivé e, agentúry, a, ktoré by poskytli aspoň nejaké dodatočné zdroje, ktoré potom samozrejme sa vyrovnajú s dodatočnými finančnými prostriedkami, ktoré budú alokované rozpočtom. A takéto diskusie s parlamentom by sme mali e, radi čo e, najčastejšie. Ale samozrejme teším sa aj na nadchádzajúcu diskusiu. Ďakujem. A Pani Gardia Zabal, máte informácie e, k tomu, aby ste mohli e, ukončili túto diskusiu. E, lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. je 5. jún. Ospravedlňujem sa, je to 15. júna. To vám dáva ešte 3 týždne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Alors nous revenons en arrière sur le point 8, sur... Euh... Teraz prejdeme na bod 8, ktorý hovorí o mobilizácii fondy e, Solidarity v súvislosti s záplavami v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku. E, slovo má pán Murešan. hovorili sme e, o, o tomto v DAB 4 a ja by som mal odprezentovať dnes aj správu. Táto správa žiada mobilizáciu Fondu Solidarity prvýkrát v roku 2015 v súvislosti s záplavami v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku eh, v celkovom množstve 66,5 milióna eur, eh, kde 60 miliónov by išla e, do e, Talianska, zvyšok e, by si podelalo Rumunsko a Bulharsko. Záplavy v Taliansku si vyžiadali naozaj veľké škody tak na podnikoch, infraštruktúre, ako aj domov a spôsobili straty na životoch, ako aj na kultúrnom dedičstve v piatich regiónoch v severnom Taliansku. Celková škoda, ktorú si záplavy vyžiadali, iba 2,2 miliardy, čo bolo menej ako 3,1 miliardy. To znamená, že sa to, táto udalosť nemôže klasifikovať ako veľká prírodná katastrofa, ale ako regionálna. To samozrejme ho aj naďalej kvalifikuje ako regionálnu e, prírodnú e, e, katastrofu, ktorej možno alokovať finančné prostriedky. To znamená, že žiadavosť o mobilizáciu Fondu Solidarity bola schválená na jar A samozrejme bola tu splnená aj kritérium susedných e, krajín, e, pretože e, sa podobná vec stala v Srbsku. Aj tam tieto záplavy boli klasifikované ako regionálne prírodné katastrofy a v podstate ide o alokáciu 2,5 celkových škôd a práve preto týchto 66 a 5,5 milióna eur, ktoré navrhujeme mobilizovať, a je nesmierne dôležité, aby s tým rozpočet e, rátal a bolo toto rozhodnutie e, prijaté včas, aby tieto štáty mohli včas dostať finančné prostriedky. Merci, monsieur Muresan. Ďakujem pekne, pán Muresan. Neviem, čo sa nikto nehlasí o slovo. Takže Pozmeňujúce návrhy môžete predkladať na neskôr, na neskôr do 5. júna tentokrát a hlasovanie budeme mať 25. júna. Teraz prejdeme k správa číslo 10, uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Ide o prostriedky na technickú podporu Pán Depre, aha, to už ste prebrali, takže teraz je bod číslo 11. Dávam slovo pánovu Levandovskému. Ďakujem pekne a myslím, že toto je takisto veľmi citlivá téma makroekonomickej kondicionality, čo súvisí s koheznou politikou. Ja nie som až taký veľký fanúšik, ale keď som navštívil uh, hlavné mestá, ktorí sú čistými prispievateľmi, tak som to pochopil že, o čo ide. Predtým sa to týkalo len kohezného fondu, ale teraz sa to týka na všetkých, štruktúra, všetkých štruktúrnych fondov. A e, na báze dohody aj na báze nariadenia už máme usmrnenia, ktoré vypravila komisia, ktoré pokrývajú jednu z dvoch silných stránok, ktoré nepokrýva možné pozastavenie platieb v takých prípadoch, kedy členský štát zlyha v príjmaní korektívneho postupu keď sa odhalia deficity alebo nedostatky, ale čo je dôležité, je takisto aj e, možnosť pre komisiu navrhovať aj preprogramovanie, aj prepracovanie dohody o partnerstve. A napokon asi nie je dostatočná, e, dostatočná možnosť pozastaviť platby pre členské štáty. Čiže moja otázka e, súvisí s tou skeptickou náladou, ktorá tu je v tejto snemovni, pretože toto je e, vlastne naredenie ktoré v podstate obhajuje filozofiu najlepšie vedia v Bruseli a je to tak trošku trňom boku národným politikom, lebo že tu ide o makroekonomiku a napriek tomu to považujem za dôležitý krok a podľa mňa um, aj keď je tu teraz určitá nedohoda, ale potrebujeme s členskými štátmi dialog, keď ide o spoločnú zodpovednosť viacročný program by, európsky semester a podobne, čiže toto ako keby už bola posledná možnosť, alebo možnosť, tá, tá posledná naozaj riešenie, pretože by to mohlo podkovať eh, predvídateľnosť eh, koheznej politiky a plánovanie investícií. Samozrejme je tu takisto aj požiadavka zapojiť parlament, aby parlament eh, obdržal správu do roku 2017 o tom, ako sa to vyvíja. Takže to je vlastne taká skrátená verzia všetkého toho, čo som chcel povedať, ale už vlastne sa blížime k záveru schôdze. Ďakujem, predseda, ďakujem pekne, pán Levandovský. Ďakujem aj za tieto detaily, aj za to, že ste boli takí sruční. Ešte sa niekto hlási slovo. Takže k tomuto sa ešte vrátime a v neposlednom rade zastupuje tú komisiu pán Biaže, ktorý je poradcom v právnom oddelení a v rámci, s, takže požiadali sme ho o ďalšie upresnenie a správa, ktorú sme obdržali 6. mája vo výbore pre rozpočet. Ide o pracovníkov, ktorých poskytuje komisár a chceli by sme o tom niečo viac vedieť. C'est la commission qui souhaite euh, un échange de vues. La parole est à Monsieur Berger. Čiže to je komisia, ktorá žiadala o výmenu názorov k tejto otázke, tak dávam slovo pánovi Berežejovi. C'était en effet un rayon de coordination des coordinateurs. Monsieur Depré avait souhaité ce jour-là des, des précisions. Non, ça... Nous, um, ehm, kto teda žiadal o nejaké upresnenia? Bol to pán Depré? Hovorí predseda, že ja sa pamätám, že boli tu bol tu nejaký konkrétny špecifický prípad. Prípad poradcu pre osobitnú kampaň pre verejné zákazky v súvislosti s šírením politiky Európskej únie. Čiže bol to nejaký poradca pre komisára a my sme o ňom chceli mať e, viac informácií o tomto pracovnom mieste a aké sú dôvody na vytvorenie tohto pracovného, na tohto pracovného miesta. Takže komisia, či by mohla toto zodpovedať. Ja by som najprv chcel upresniť, že kto chcel, je to režim, ktorý platí aj pre ostatné úrad, ostatných úradníkov Európskej únie, konkrétne členok 20, 203, ktorý hovorí, že pre záväzky osobitných poradcov alebo pre nábor osobitných poradcov je potrebné vykonať konzultácie e, v rozpočtových dohodách. A kým sa príjme definitívne rozhodnutie, musí prebehnúť e, výmena názorov s príslušným výborom. Čiže aký je cieľ tohto ustanovenia? Je to veľmi staré ustanovenie, ktoré existuje od roku 1962 a cieľom je kompenzovať skutočnosť, že je veľký rozdiel medzi osobnými poradcami a úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Čiže pre tých dočasných pracovníkov, zmluvných pracovníkov alebo úradníkov a pomocný personál existuje urči, sú určité tabulky, sú určité tabulky alebo jednoducho predpis eh, tabulkových e, miest, ktorý je jasne určený, ale toto však neexistuje pre osobitných poradcov a práve z tohto dôvodu legislatívec vlastne uviedol, že že rozpočtový orgán môže kontrolovať a schvalovať e, odmenu, ktorá je e, určená pre tohto osobitného poradcu, aby nedochádzalo k nejakým excesom. No už je to výmena názorov, ktorá je obmedzená na otázku platu. Nie je to právny základ pre všeobecnú kontrolu za politiky zamestnávania e, v európskych inštitúciách. Čiže ja sa vyjadrím k tým trom alebo štyrom prípadom. Predseda to znamená, že to je postup, ktorý nemá až taký veľký zmysel. Je to čiste formálna záležitosť. Je to postup, ktorý sa týka čiste, čisto určenia výšky platu. A mne sa zdá ale divné to, že komisár požaduje zamestnanca, ktorý mu má vysvetľovať v kraj, politiku v krajinách, ktorú, ktoré pozná lepšie, a sám komisár, to sa mi zdalo trochu divné. Čiže k tomu potom, na čo slúži konzultácia rozpočtového výboru v rámci takéhoto postupu. Tak, zastupca komisie, ja som chcel povedať dve, tri veci. Najprv som chcela povedať to, že to, čo je uvedené v článku 123, podľa interných pravidiel komisie sú tam tri úrovne A9 a až AD12 predseda. Čiže toto všetko je čisto formálne a zaoberáme sa tu vo chvíli, keď máme plno dôležitejších e, úloh, tak je to možno aj strata času pre vás, keď ste sem prišiel a ďakujem vám teraz za vysvetlenie, ktoré ste nám podal. Et les coordinateurs, ça répond à vos questions. Neviem, ste spokojní s touto odpovedou? on n'a pas, comment voulez-vous qu'on se fasse une opinion sur le niveau de rémunération euh, avec la description d'un Nož, eh, ak chcete, aby sme si urobili, eh, ak si chcete urobiť názor na úro, o úrovni platu, tak napríklad také, toto miesto je vysoko špecifické, toto miesto poradcu, tak dúfam, že teraz ste nám zodpovedali na otázku koordinátorov táto vaša odpoveď. A týmto sme vyčerpali dnešný program. Sú ešte nejaké iné otázky, takže nie sú. Ďakujem za účasť. Ďakujem aj zástupcom komisie. Zajtra ráno máme schôdzu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože sa budeme zoznamovať s návrhom rozpočtu na 2016, tak ako ho predkladá komisia. Pán Depre, chcete ešte? O 10. O 10. zajtra tu na, v tejto miestnosti. Nie v tejto miestnosti to nebude. Je to v inej miestnosti, hovorí predseda. Takže prajem vám pekný večer.